ďalšími inštitúciami pod eh, vedením Michela Barniera, ktorému sme vyjadrili dôveru, aby pokračoval vo svojej práci. Chceme jednotnosť a transparentnosť. Tak to bolo aj včera. A ide o to, aby sme zabezpečili úspech týchto rokovaní. Komisia aj rada veľmi pozorne sledujú celý proces a pochopiteľne ide tu o nastavenie rovnakých podmienok a to bude také vodidlo v nasledujúcich rokovaniach. Sú určité lehoty, sú určité postupy. A samozrejme, ak bude potrebné predlženie lehoty, o tom budeme e, v lete rokovať, ale hlavne Ide o to, aby sme čo najrýchlejšie a sa dočkali hlasov, výsledka hlasovania v britskom parlamente aj v Európskom parlamente, ale musíme celý ten proces sledovať, aby to bolo v najlepšom záujme všetkých. Chceme a želáme si veľmi úzku spoluprácu so Spojeným kráľovstvom v sociálnom, ekonomickom, ale aj bezpečnostnom sektore a mali sme takisto príležitosť diskutovať o týchto otázkach a, a, a o otázkach konferencie o budúcnosti Európy. To hovorím v súvislosti s 10. výročím Lisabonskej zmluvy. My e, toto berieme veľmi, veľmi vážne. E, veľmi vážne berieme očakávania a obavy našich občanov Nejde tu predsa len o to, že budeme čakať e, na voľby každé, každých 4, 4 až 5 rokov. E, nie, ide o to, aby sa občania mobilizovali, aby sa mobilizovali aj národné parlamenty. Vážený pán predseda, e, vážení poslanci, my chceme sa zapojiť do tohto procesu spoločne s Európskym parlamentom je to dôležité, aby sme mali schopnosť eh, konať eh, v krátko a strednodobej perspektíve a potrebujeme dôveryhodnosť, aby sme mohli urobiť pokrok v tých otázkach, ktoré nás mobilizujú. Hovorili sme aj o medzinárodných vzťahoch s dôrazom na situáciu v Turecku tá rozprava nebola podrobná na rade. Strategicky povedané sme sa skôr e, dohodli, že o tom budeme hovoriť e, na budúci rok. Ma, vyjadrili sme solidaritu s Gréckom a Cyprom vzhľadom na to, čo sa tam v poslednej dobe deje. A napokon ešte stručne e, agenda na rok 2020, takisto som chcel predložiť kolégiu návrh na metódu práce, pokiaľ ide o strategickú agendu na budúci rok, aby sme identifikovali tie témy, o ktorých budeme v súlade s prioritami na budúci rok diskutovať. Samozrejme, klíma bude kľúčovým bodom zasadnutí Európskej rady. Začneme procesom implementácie Európskej zelenej zmluvy. Digitálna agenda bude takisto veľmi dôležitá a v leť, na jar sa bude konať summit e, zameraný práve na toto v Taline. A musíme jasne povedať, že máme svoje ciele 5G, umelá inteligencia, musíme definovať, ako sa stať pozitívnym e, hráčom. Samozrejme, migrácia bude opäť e, na programe rokovania Európskej rady na budúci rok a pochopiteľne bezpečnosť a obrana to má kľúčovú dôležitosť, súvisí to so schopnosťou Európy vyjadrovať sa silným hlasom na medzinárodnej scéne. Ide o to, aby sme zabezpečili schopnosť byť pozitívnym hráčom zameraným do budúcnosti a ide o schopnosť Európy byť skutočne faktorom e, stability, a podporujúcim spoluprácu, multilateralizmus. Toto je všetko veľmi dôležité. Takže budeme schopní pripraviť strategicky aj medzinárodné stretnutia v rámci Európskej rady. Ide o spoluprácu s Afrikou. To je podľa mňa veľmi dôležitá výzva pre budúcnosť Európy. Dúfam, že bude možné v nasledujúcich mesiacoch, týždňoch spoločne s komisiou vypracovať e, strategický e, part, e, prístup k strategickému partnerstvu a Okrem toho, budúci summit sa zameria na Čínu. Hovorili sme o zmenách klímy. Toto treba prediskutovať s touto dôležitou krajinou a budeme mať možnosť pracovať e, skutočne usilovne na tom, aby sme priniesli lepšie výsledky, viac výsledkov a presadzovali naše spoločné záujmy a to v spolupráci s ďalšími aktérmi. Dámy a páni, ja by som chcel na záver povedať toto. My teraz e, Začíname nový inštitucionálny cyklus a ja dúfam, že tento nový cyklus bude e, skutočne príležitosťou e, preto, aby sme si ujasnili, ako bude vyzerať európsky projekt od e, rímskej zmluvy, od vízií zaklad, otcov zakladateľov François Mitterranda a ďalších ktorí hovorili o voľnom pohybe a e, o eure a podobne. E, snažili sa o nastolenie vzájomnej dôvery a, a, a zabezpečenie blahobytu. Nuž, e, ubehlo od tej doby veľa rokov a naša generácia je tu na to, aby sme plnili ambície európskych občanov, ambície, e, pokiaľ ide o naplňanie optimistických vízií do budúcnosti. Sme tu na to, aby sme nastolili dôveru v inštitúcie, inštitúcie e, v európsky projekt. No a potom samozrejme treba byť pragmaticky realistický. Musíme stať nohami e, pevne na zemi, aby sme splnili očakávania občanov, ktorí majú svoje sny a nádeje. E, toto zhromaždenie, vaše zhromaždenie je vlastne takým srdcom Európy. Vy ste volení zástupcovia, ktorí tu stelesňujú nádeje, ale aj frustrácie európskych občanov a dúfam, že budeme skutočne schopní všetci, všetci zohrať e, pozitívnu rolu v budúcnosti Európy. Ďakujem, pani von der Leyen. Pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte mi, aby som eh, sa najprv poďakovala, zagratulovala predsedovi Šalsovi Mišelovi eh, za eh, predsedanie na rade. To bol teda riadny začiatok mandátu. Pred týždňom sme diskutovali v parlamente Európsky ekologický dohovor a o deň neskôr som tento návrh pred predložila Európskej eh, rade. Po eh, rokoch diskusí eh, rada sa rozhodla, že Európska únia bude mm, klimaticky neutrálna do roku 2050. Vysvetlila som našim lídrom, že toto je srdce nášho návrhu a chceme zmeniť našu stratégiu rastu na kontinente. Veľmi dlho sme postupovali ako predátori. Ľudstvo si bralo zo životného prostredia zdroje a za, na výmenu vytvárala odpad a, a nečistenia. Toto sa e, musí zmeniť a môže sa to zmeniť. Na Európsky ekologický dohovor e, jeho cieľom je model rastu, ktorý dá planete späť to, čo jej berieme. Leadership v e, environmentálnej ochrane a síl na inovatívna priemyselná základňa sú dve strany tej istej mince. Aby sme podporili takúto čistú inováciu, inováciu, potrebujeme ďalkosiahle investície do vzdelávania, do rozvoju, zruč, do rozvoja zručnosti, Ale toto vždy už bolo vlastne v centre eh, našej európskej eh, ekonomiky sociálnych eh, trhov. Mm, nazývam tento princíp mm, kompetitívnou trvalou udržateľnosťou a toto musí byť náš princíp do budúcnosti v EÚ. Vážení poslanci, všetci, e, všetky členské štáty e, majú rôzne východiskové e, základne a musia riešiť špecifické problémy. Uvediem niekoľko príkladov. Poľsko, napríklad ako Michel povedal, bude musieť transformovať obrovské úhoľné regióny, tak ako východ Nemecka. Takže poprosilo o trochu viac času, aby sa pozrelo na náš návrh spravodlivého prechodného sociálneho fondu a mm, diskutujeme, ako podporiť e, ľudí, regióny, e, spoločnosti a bude to ešte dlhá e, cesta. Iné členské štáty majú iné problémy. Napríklad Portugalsko je jednou z krajín, na ktorú majú klimatické zmeny najväčší dopad hurikány, povodne, lesné požiare si už vyžiadali veľké veľkú daň. Minulý rok 60 ľudí prišlo v požiaroch o život. Portugalsko už začalo s mm, čistou tranzíciou v 2005 a e, investovalo mm, v 2023 zavrie svoju poslednú uholnú e, baňu a už mám nadbytok obnoviteľných energií. A rovnako tak e, Holandiania pracujú na zelenej vodíkovej energii. Takže otázkou pre Portugalsko je, ako prepraviť obnoviteľnú energii energiu cez Španielsko a Francúzsko do krajín, kde e, táto obnoviteľná energia je potrebná. E, takže e, Green Deal pre nich je o energetickej infraštruktúre, o interkonektoroch, o prepojeniach a tiež o prispôsobení sa klimatickým zmenám. Tretí príklad. Vo Švedsku pracujú oceliárne na výrobe uhlíko, bezuhlíkovej ocele Ehm, sú presvedčení o tom, že sa im e, podarí dosiahnuť to mm, o niekoľko e, rokov, ale za týmto účelom potrebujú, e, aby sme ich ubezpečili o tom, že nebudú čeliť neférovej hospodárskej súťaži zo zahraničia. Chcú, aby oceliarská výroba bola trvalo udržateľná pre životné prostredie a chcú zostať aj konkurencieschopní na globálnom oceliarskom trhu. Mm, a tam je základom kompetitívna trvá trvalá udržateľnosť. Ehm, mnohí, mnohé členské štáty ehm, sa pýtali aj na otázku ehm, mechanizmu uhlíkových hraníc. Pracujeme na tom, aby sme ochránili naše podniky, aby sme chránili životné prostredie a rešpektovali pravidla VTO. Vážení poslanci, začali sme našu prácu na Európskom ekologickom dohovore pred piatimi mesiacmi v tejto sále. V nadchádzajúcich mesiacoch predstavíme na náš plán, teda dáme mu konkrétne e, črty. Rada podporila Európsky ekologický e, dohovor a vaše uznesenie mu dá ešte ďalší e, dôležitý moment. Samozrejme, tá úloha je obrovská, ktorá je pred nami, ale keď sa spoja tieto inštitúcia budú hrať ako tým, túto vojnu vyhráme. Už minulý týždeň sme videli, aká sila sa skrýva, akú silu máme, keď tieto tri inštitúcie navzájom navzájom spolupracujeme. Michel, dámy a páni, naše európske ambície potrebujú primerané zdroje, aby, eh, je, aby bolo možné ich uskutočňovať. A toto je eh, v srdci našich diskusí, pokiaľ ide o budúci rozpočet Európskej eh, únie. Vidíme, že súčasný návrh je ešte na vzdialený od tohto cieľa. Komisia v plnej miere podporuje Charlesa Michela, predsedu Európskej rady, aby sa do opracovala Európska únia ku konsenzu, ktorý by bol vyvážený a ambiciózny. A ďakujem tiež pánovi predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Davidovi Sasolimu za jeho veľmi silný hlas, ktorý dal parlamentu v záujme dosiahnutia primeraného rozpočtu. Je e, dôležité, aby sme zostali koherentní v našich ambíciách a v našej angažovanosti. Máme strategickú agendu rady a tiež e, politické smery e, komisie. Tieto dva návrhy sú v súlade navzájom. Avšak je potrebné, aby sme mali postačujúce zdroje na uskutočnenie toho, čo si želáme. Ak bude rozpočet príliš malý, bude treba diskutovať o novom zdroji a síce o vlastných zdrojoch pre Európsku úniu už sa navýšil eh, eh, eh, počet možno aj to by sa mohlo stať novým zdrojom e, prostriedkov pre EÚ. E, dámy a páni, na samite pre eurozónu sme hovorili o medzinárodnej úlohe eura. Euro je dôležitý nástroj suverenity Európy na celom svete, ale my sa predávame pod cenu, predávame naše euro. A je to e, na nás a v našich rukách. To je preto, že my chceme spoločnú menu, my profitujeme zo spoločného trhu. Euro je silným výrazom našho spoločenstva a našej súdržnosti, ale musíme byť zároveň eh, pripravení vytvoriť štruktúralne predpoklady pre spoločnú menu. To znamená, musíme sa navzájom eh, eh, približovať aj pri štruktúrálnych reformách, ktoré robíme. Je potrebné ukončiť úniu kapitálového trhu podniky a najmä malé a stredné podniky. Musia konečne mať všade prístup na spoločný trh a ku kapitálu a na to potrebujeme, aby mohli profitovať z Mm, reťazca tvorby pridanej hodnoty. Potrebujeme za týmto účelom spoločný e, trh. Aj e, bankovú úniu treba e, dokončiť. Musí byť možné znížiť národné bankové rizika na strane jednej a na strane druhej, vybudovať spoločný systém zabezpečenia vkladov. Nemôžeme totiž čakať na nasledujúcu krízu, aby sme až následne posilňovali eh, našu ekonomickú a menovú úniu. Eh, Veľmi e, potešujúce je, že sme urobili veľké pokroky v e, nástroji, rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a e, hospodárskú súťaž. PIK, tie hlavné charakteristiky sú už dohodnuté a zmení to mm, postupy, konvergencia a štruktúrálne reformy sa zlepšia. Samozrejme, že ešte to je potrebné podložiť primeranými nástrojmi a chýba ešte nástroj pre stabilizáciu. Na tom pracuje e, komisia s nástrojom SURE, Skills Upgrading e, Reinsurance instrument. A tento nástroj stabilizačný má pri asymetrických externých šokoch byť využívaný, ochraňuje odbornú pracovnú silu, odbremenuje podniky a umožňuje ďalšie vzdelávanie. A na záver, vážení poslanci, ešte niekoľko slov k Brexitu. Jasným víťazstvom konzervatívcov a Borisa Johnsona predpokladáme, že že dohoda o, o Brexite bude ratifikovaná koncom januára. E, keď to e, hovorím a keď sa pozriem na vôkol v tejto sále, pozerám na e, našich veľmi ctených poslancov za E, ktorí hlasovali za zotrvanie v EÚ. A chcem vám vysloviť poďakovanie aj za vašu odvahu. Nebude nám chýbať nikto z tých poslancov, e, ktorí tu e, vykrikovali a boli za Brexit. A bez eh, vás budeme teda pracovať na, našom budúcto, budu, na našej budúcnosti so Spojeným kráľovstvom. Naše partnerstvo by malo byť eh, čo možno eh, najbližšie pre prospech našich podnikov, pre prospech našich študentov, pre mnohých Európanov, ktorí chcú spolupracovať so Spojeným kráľovstvom. Toto bude iné, iný vzťah. Spojené kráľovstvo už nebude súčasťou Európskej únie Rada nás poverila, chcem sa poďakovať aj Mišlovi Barnierovi, ktorý si získal um, dôveru všetkých počas týchto viacročných vyjednávaní. E, časový harmonogram pred nami je naozaj veľmi veľkou e, výzvou. Končí sa e, tento proces v decembri 2020 a to bude teda času veľa nezostáva. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť dohodu do konca roku 2020, budeme mať opäť prelomovú situáciu a to by určite poškodilo naše záujmy, ale viac by to poškodilo Spojené kráľovstvo než nás, pretože EÚ bude naďalej pokračovať zo jednotného trhu, zo spoločného trhu, z colnej únie, a 750 medzinárodných dohovorov, ktoré máme podpísané s našimi medzinárodnými partnermi. Ale jasne, toto nie je v našom e, záujme. Zorganizujeme e, rokovania, aby sme využili čo možno najlepšie toto krátke obdobie a vo februári, 1. februára e, budeme pripravení navrhnúť mandát pre tieto rokovania. Spojené kráľovstvo bude a stane sa treťou krajinou ale v končnom dôsledku dúfam pre e, e, dobro európskych aj e, britských občanov, že budeme mať doteraz nevydané partnerstvo. Toto nie je koniec niečoho, je to začiatok, začiatok nových vzťahov medzi susedmi, a ja si želám, aby sme sa stali dobrými susedmi s našimi priateľmi v Spojenom kráľovstve. Nech Európa dlho žije. Hm, ďakujem, pani predsednička von der Leyen. Teraz dáme slovo pánu predsedovi Weberovi, prosím. Lieber Charles Michel. Milý Charles Michel, vážený pán predseda rady, vítam ťa v Európskom parlamente poprvýkrát v tejto novej funkcii v parlamente. Vážime e, si ťa ako e, Európana, ako staviteľa a v podstate e, mostov prepojení medzi nami. Takže veľa šťastia na našej ceste a potrebujete veľa šťastia do tých veľkých úloh, ktoré sú pred nami, pretože Európska rada sa stala v ostatných rokoch často blokujúcou inštitúciou. Keď sa pozrieme aj na výsledky samitu, tak ten veľký úspech, e, klimatická neutralita do 2050 je veľkým úspechom, ale v mnohých oblastiach e, nezaznamenávame žiadne výsledky. Napríklad, keď ide o, to, ako zaplatiť náklady na tú klimatickú neutralitu. Tu sme pri finančných perspektívach. E, Európska rada ani len nediskutovala túto otázku. Fínske predsedníctvo len predstavilo návrhy. Vonku čakajú podnikatelia, študenti, občania, občania, um, ktorí čakajú na zodpovedanie tejto otázky a, a na rade sa otázka viacročného finančného rámca vôbec ani len nediskutuje. Takže uh, vy budete mať aj za úlohu vytvoriť v tejto veci jasno, začať uh, rozprávu a podporiť nás v tom. A k viacročnému finančnému rámcu chcem oznámiť, že návrh finanč, uh, predstavenstva poníma náš parlament ako jednoznačnú provokáciu. Tento návrh nie je možné akceptovať, pretože nezohráva tie potrebné investície investície, ktoré potrebujeme do budúcnosti Európy. A tiež dúfame, že sa dostaneme konečne preč od diskusie o čistých percentách a že sa dostaneme k diskusii o našich úlohách, o obsahoch a nielen o číslach. A predovšetkým musíme sa rozlučiť s debatou o čistých e, platcoch. E, moja e, krajina financuje mnohé veci, to je teda určite výhoda aj pre Nemecko, ale musíme sa odputať od, tejto, od tohto spôsobu myslenia na tých čistých placov a ostatných. A poprosím vás, aby ste v budúcnosti mali aj odvahu pri rozprávach v Rade. V ostatných piatich rokoch sme sa zaoberali otázkami ako napríklad e, e, právny štát e, v Poľsku, v Maďarsku, v Českej republike, v Rumunsku za minulej vlády ľudia vychádzali do ulic a obávali sa o svoju budúcnosť. A tieto rozpravy a diskusie ľudí vôbec sa neriešili na rade. Minul, eh, teda včera sme mali diskusiu aj o situácii na Malte. Novinárka tam bola zavraždená, pretože si dobre robila svoju eh, prácu, lebo upozornila na korupciu štátnych elít. Premiér odstúpil, eh, prijal svoju zodpovednosť. Čiže zjavne tu sú kontakty medzi politikou a medzi organizovanou kriminalitou a novinárka bola zavraždená z tohto dôvodu. A takéto otázky v rade vás nezohrávajú žiadnu úlohu, ani sa nediskutujú, aj keď sú tými najdôležitejšími otázkami európskeho modelu života. Takže poprosím vás, buďte odvážni, zaoberajte sa eh, takýmito otázkami. Eh, Maďarsko, Česká republika, Polsko, no už eh, lídry musia mať tú odvahu diskutovať aj o týchto otázkach. Kolegyne, kolegovia, chcel by som vám povedať, že my EPP, EPP e vítame teraz že máme vo veci jasno, pokiaľ ide o Brexit. Boris Johnson má silný mandát, môžeme im dať požehnanie v našom parlamente. Chcem aj eh, Ferhofštátovi poďakovať za jeho prácu eh, na tejto problematike v Európskom parlamente. Naše ciele eh, boli dosiahnuté v rámci tejto dohody a v nadchádzajúcich cieľoch, ktoré treba dosiahnuť, chceme zabezpečiť, aby to partnerstvo bolo zabezpečené, pretože všetci chceme, aby sme navzájom dobre spolupracovali. Tých 50%, asi polovica Britov, ktorí chcú partnerstvo, najmä na nich myslíme. Ale jedno je jasné, že krajina mimo Európskej únie nemôže mať rovnaké postavenie ako krajina, ktorá je v Európskej únii. A ten, kto chce mať prístup na náš trh, musí akceptovať naše pravidla. To platí pre e, centrum Londýna, to e, platí pre polnohospodárstvo a budú to naše meradla, ktoré, ktorými budeme hodnotiť výsledky nadchádzajúcich e, rokovaní. Ehm, Brexit je historickou chybou, ale my chceme teraz spoločne partnersky to nejako e, e, e, riešiť a vytvoriť si dobré modely pre spoluprácu s našimi susedmi. A na záver, Charles Michel, na samite mm, došlo k praktické tragédii pre krajiny Západného Balkánu, zamietnutie rokovaní s Severným Macedónskom a za Albánskom mm, viedlo k veľkému smutku. Takže poprosím, keď na budúce prídete do parlamentu, poprosím, aby e, e, rada dala zelené svetlo rokovaniam o rozšírenie aj s týmito štátmi, pretože im musíme ponúknuť e, pomocnú ruku, inak sa z nich stane región nestability. Ďakujem, pani predsednička Garcia Perez, máte slovo. No, gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Vážený Michel, mene sociálno-demokratickej frakcie vás vítam v tomto parlamente a želáme vám veľa úspechov. Dúfame, že budete silní, že budeme spoločne čeliť výzvam. To potrebujeme odvahu a silu. Musíme dostať záväzkom, ktoré sme na seba vzali vrátane tých, o ktorých sa diskutovalo na rade. Chceme mať ekologickejšiu, sociálnejšiu a inkluzívnejšiu Európu. Na to potrebujeme finančné prostriedky. Potrebujeme zároveň pevný rozpočtový rámec, aby sme vedeli čeliť možnej hospodárskej kríze a zabezpečili bezpečnosť našich občanov v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vítame to, že Rada schválila cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 napriek odporu niektorých členských krajín. Je treba túto otázku riešiť, keď diskutujeme o budúcnosti Európy. Treba zmeniť pravidlo jednohlasnosti, len tak budeme schopní čeliť budúcim význam. Aj keď idú závery rady správnym smerom, a viacročný finančný rámec bol práve tým príslovečným e, slonom v miestnosti. Naša frakcia zabráni tomu, aby sa návrh Fínska, Fínskeho predsedníctva stal rozpočtovým um, rámcom pre nasledujúce obdobie menej peňazí na súdržnosť, polnohospodárstvo, prepojenie Európy, ochranu hraníc, to je nepriateľné. A to sú len niektoré položky. Návrh obsahuje aj nedostatočné financovanie pre výskum a plnenie klimatických cieľov a to je ešte závažnejšie. Už vôbec nehovorím o novej zelenej dohode, záruku pre mladých a podobne. Už som to povedala niekoľkokrát. Nedá sa urobiť viac, keď máme peňazí menej. Ak nechceme niekoho nechať bokom, musí e, to rada postaviť na silnom rozpočtovom rámci. Rozpočet únie e, samozrejme sa musí doplniť e, vlastnými zdrojmi a e, väčšími rozpočtami na národnej úrovni. Chceme zlaté pravidlo v rámci paktu rastu a stability, aby určité investície, investície boli vylúčené z fiskálnych pravidel na podporu zelených investícií a vytváranie pracovných miest. Sociálny pilier musí byť súčasťou európskeho semestra, ale nielen symbolicky. A, a e, štruktúrálne fondy sa musia nadviazať na tento e, pilier. Potrebujeme empatiu, aby sme mohli plniť svoje zámery. Ak budeme e, empatickí a budeme pôsobiť e, aj pedagogicky na svojich občanov, tak e, docielíme to, aby pochopili, prečo je dobré, aby sme mali silnejšiu úniu. A ja by som ešte chcel, vys, chcela vyslať jasný signál a vyjadriť vďaku britským poslancom, ktorí 46 rokov spoločne s nami písali históriu európskej demokracie a hovorili sme o e, desiatom výročí Lisabonskej zmluvy. Richard Corbett e, sa na tom e, výrazne podielal. Zaslúžite si našu vďaku a osobnú náklonnosť. Treba povedať jednu vec jednu vec vám nikto nezoberie. Hrdosť na to, že ste boli súčasťou európskeho projektu. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem. Prezident. A pán Čološ, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážený pán predseda, milý Charles, prvom rade vás ťa tu vítam v Európskom parlamente, blahoželám ti k nástupu do funkcie. Vkladáme do uh, tohto no, nového mandátu veľa nádejí. Uh, vidíme, že Európska rada je skutočným partnerom, partnerom, ktorý predklada témy a európske uh, projekty, ktoré nám pomôžu pokročiť vpred. Odkaz z posledných eurovolieb bol veľmi jasný, teraz treba to zrealizovať a som si istý, že ty svojou víziou, svojou rokovacou schopnosťou prinesieš eh, tú novú krv, ktorú potrebujeme, aby sme spoločne dosiahli pokrok. Táto prvá Európska rada, ktorej si predsedal, priniesla dobré správy. Eh, je tam záväzok eh, voči klíme, do roku 2050, ale vieme, že sú tam členské štáty, ktoré ešte zaostávajú za týmto odhodlaním. Nie sú dostatočne odhodlaní, aby sme dosiahli tento cieľ. Je dobré mať ciele a aj to už je krok vpred, ale teraz ich treba zrealizovať. A tu máme dôležitú úlohu, ktorú má komisia predkladať návrhy. Potrebujeme dať členským štátom odvahu, aby sa zhostili tejto zodpovednosti, eh, aby sme urobili ten krok vpred. Je jasné, že musíme transformovať tento klimatický projekt na príležitosť a členské štáty, aj keď eh, niektoré majú iné východisko, musia pochopiť, že boj proti zmene klímy je skutočnou príležitosťou a musí byť jasné, musí sa to pretaviť do rozpočtovej perspektívy, do viacročného finančného rámca, ktorý musí byť skutočným nástrojom, aby sme vedeli priniesť výsledky v klimatickom projekte, ale aj v digitálnej transformácii a v ďalších cieľoch. Čo sa týka toho, ako by sa z viacročného finančného rámca stal skutočný európsky nástroj, nielen rokovania medzi členskými štátmi o tom, kto koľko získa alebo stratí tu ešte máme pred sebou kus práce. Bude to jediný spôsob, ako e, prijať rozhodnutie o rozpočtovej perspektíve, ak pochopíme, že viacročný finančný rámec je nástrojom na realizáciu našich cieľov politík a nie len e, trh na vyjednávanie medzi tými, ktorí získavajú a strácajú. Čo sa týka rozpočtovej perspektívy, podľa nás by bolo chybou merať medzi tým, koľko dávame klasickým uh, starým politikám a novým prioritám, pretože potrebujeme modernizovať politiku, e, polnohospodárskú aj politiku súdržnosti, aby prispeli k naplneniu ambícií, ktoré tu máme, aby to neoslabovali. Parlament pôjde týmto smerom. Takisto podporujeme silný európsky rozpočet nie len s príspevkom členských štátov, ale musíme robiť jasné kroky vpred k vlastným zdrojom, pretože inak nemôžeme hovoriť o európskom rozpočte, e, pretože stále to bude len vyrokovanie medzi členskými štátmi. Vlastné zdroje sú prvou etapou k skutočnému európskemu rozpočtu vychádzajúcemu z európskych cieľov. A ešte na záver k Brexitu. Ľutujeme výsledky volieb v Spojenom kráľovstve, ale teraz aspoň máme viac jasno v tom, čo sa udeje. A parlament sa ujme svojej zodpovednosti, ale chcem túto príležitosť využiť aj na to, aby som poďakoval kolegom za ich eh, vieru v tento európsky projekt. Vyslali jasný odkaz Britom, že Brexit nie je koncom nášho spoločného príbehu. Ostaneme partnermi a sme presvedčení, že Briti, ktorí veria európskemu projektu, ostanú s nami a nájdeme spôsob spolupráce. Ďakujem Michelovi Barnierovi a Guy Verhofstadtovi za ich prácu v rokovaniach ešte stále máme pred sebou kus práce, aby sme dosiahli silnú dohodu so susedmi. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, predseda Keller, prosím. Milé kolegyňa a kolegovia, keď sa v Bruseli minulý týždeň stretli šéfovia štátov a vlád, v Madride eh, stagnovala konferencia strán, takže možno na budúci rok by bolo lepšie, keby teda išli šéfovia štátov a vlád do Glasgowa, aby ukázali, aký význam má ochrana klímy. Vzhľadom na sklamanie z Madridu je dobré, že máme aspoň e, tú dohodu z Rady o klimatickej neutralite do roku 2050. Je to dôležitý krok, ale môže to byť iba jedným krokom vpred, pretože rok 2050 je to ďaleko. Stanovenie cieľov je iba polovica boja. To, na čom naozaj záleží, je určite mať ciele, ale hlavne kroky, ktoré príjmeme už dnes, aby sme tie ciele dosiahli. A tie konkrétne kroky, diskusia o dlhodobom rozpočte je vynikajúcou príležitosťou. Rozpočet EÚ musí podporiť klimatické ciele a nepodkopávať ich. Momentálne návrhy, ktoré máme predložené, nedosahujú túto ambíciu, nenaplňajú ten klimatický cieľ. Ešte stále sa tam rozdáva veľa škodlivých dotácií. Málo sa investuje na ochranu klímy a biodiverzity, takže dúfam, že členské štáty začnú konečne konať podľa svojich slov aj v rokovaniach o rozpočte. Veľmi ma sklamalo, že polská vláda sa chce izolovať a že neodsúhlasí ten cieľ. Nezabúdajme, že 70 Poliakov samotných podporujú tie ciele. Takže naozaj dúfam, že polská vláda zmení názor. Čím neskôr začnú s transformáciou, tým ťažšie to bude. A samozrejme, zmena klímy sa nezastavuje na hraniciach. Brexit je a ostáva tragédiou. Ale nie je to koniec Nikdy sa nevzdáme našich britských priateľov, nikdy na nich nezabudneme. A kto vie, možno jedného dňa budeme môcť povedať vítajte späť, Spojené kráľovstvo, vítajte doma. Grazie. Ďakujem. Pán Anemans, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pripomeňme si jednu vec. Nigel Farage eh, privítal predchádzajúceho eh, predsedu eh, rady a urobil to spôsobom, za ktorý mu chceme poďakovať. Macron zlikvidoval proces špicen kandidátov a to v podstate poznačilo tieto voľby. A teraz e, máme nové slovo renew. Je to taká novinka. Belgicko to je e, taká komplikovaná krajina. Belgicko je e, zároveň e, krajina, ktorá je vo veľmi zlej situácii, napríklad pokiaľ ide o rozpočet. Rozpočet Belgická má deficit 20 miliónov. Deficit. Je tam politický chaos. Pán Michel opustil e, post e, ministerského predsedu a zatiaľ nikto nevie, ako sa situácia bude riešiť. Možno, že budú nové voľby a nikto vôbec nevie, čo sa vlastne stane v tejto krajine. V podstate e, tá súčasná vláda, to sú také zvyšky vlády pána Mišela a e, v podstate sa vládne, tak povediac, diktátorským spôsobom. My sa snažíme o budovanie čoraz ušej únie, ale pozrime sa na to, čo sa deje v Belgicku. A e, ešte by som chcel povedať e, kolegovia a kolegyne, že e, predseda rady nie je zjednocujúcim prvkom, skôr naopak zdrojom politického chaosu. My Eh, chceme európsku spoluprácu, ale nechceme čoraz eh, tušiu európsku integráciu. Obávame sa, že Charles Michel bude rovnakým nešťastím pre Európu, akým bol pre Belgicko. Pán Van Orden, prosím, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Rada diskutovala o mnohých dôležitých otázkach minulý týždeň vrátanie Brexitu. A mm, konzervatívci skutočne vo štvrtok získali historické víťazstvo. 365 konzervatívcov bolo zvolených a máme väčšinu 80 kresiel nad ostatnými stranami. To skutočne bolo veľké hlasovanie o dôvere v Borisa Johnsona ako premiéra a e, o mandáte na vykonanie Brexitu a bolo to e, jednoznačné odmietnutie socializmu, ktorý ponúkala hlavná opozičná strana. Dúfam, že už v európskych inštitúciách nebude chuť na to, aby e, sa ich zmocnilo pár ľudí, ktorí mávajú modrými vlajkami a e, aby do e, Bruselu neprichádzali ďalší a ďalší politi- politici potom, ako spôsobili dezilúziu inde. Takže e, chceme, aby sa e, rozvíjalo ambiciózne, široké, flexibilné partnerstvo v rámci obchodnej dohody a ďalších oblastí spolupráce, tak aby sme mohli spoločne budovať nové partnerstvo a priateľstvo pri riešení e, tých veľkých víziev a problémov a hrozieb, toto e, je projekt na rok 2020 a e, podporil ho britský premiér aj ďalšie národy Európy. A e, ďakujem pani predsedničke von der Leyen za to pozitívne, čo povedala aj ostatným kolegom za to, čo povedali na našu adresu. Je skutočne dôležité, aby sme dokončili čo najrychlejšie dohodu o odchode. Dúfam, že sa to u nás v parlamente tento týždeň podarí pripraviť. Ide o e, efektívnosť, dobrú vôľu a e, dobrú vieru a potom môžeme urobiť rýchly pokrok pri rokovaní o našich budúcich e, vzťahoch. Potrebujeme dobrú obchodnú dohodu a ďalšie dohody a to tak, aby do konca roka 2020 toto bolo vyriešené. Toto musí byť náš spoločný cieľ poznám Michela Barniera, viem, že má pozitívny prístup eh, k týmto úlohám a že urobí všetko, čo mm, treba a dúfam, že aj eh, tento parlament urobí všetko preto, aby to tak bolo. Ďakujem. Eh, pán Papadimulis, prosím. Ďakujem, pán predseda. Pán Michel Barnier. Vítam vás eh, v Európskom parlamente pri to prvej návšteve. Moja politická skupina eh, má iné názory na politiky než eh, vaša a my máme v každom prípade ale od vás veľké očakávania. Prvá otázka, ktorú treba riešiť je, aby rada prestala blokovať to, čo e, požaduje Európsky parlament a čo občas podporí aj komisia, ale na rade sa to často zablokuje. Budem hovoriť o tom, čo zaujíma našu skupinu, ale aj mňa ako Gréka. E, pán Mišel, nestačí len e, hovoriť o agresívnom stanovisku Erdogana, ktorý ohrozuje mier a stabilitu v Stredomorí, ohrozuje a vyhráža sa Cypru a Grécku a vyhráža sa, že skomplikuje situáciu v e, zložitej oblasti. Nestačí hovoriť, potrebujeme sankcie, hovorili sme o tom v júni, v oktobri, ale treba ich aj implementovať. Prečo sa tie sankcie neimplementujú. Po druhé, aby sme dosiahli e, ciele, o ktorých hovorila pani von der Leyen, zmeny klímy, sociálna kohézia, polnohospodárska politika, technológia, inovácie, potrebujeme na to peniaze, potrebujeme fondy a veľká väčšina v parlamente povedala, že potrebujeme aspoň 1,3 miliardy e, e, HDP Európy a my v našej skupine by sme chceli mať ešte ambicioznejšie ciele, pokiaľ ide o klímu, digitálnu agendu a podobne. Ako som povedal, my to navrhujeme. A veľká väčšina v parlamente to chce, ale potom príde rada a e, o 13 zníži e, kohezné fondy, 27 e, menej investícií do ľudí, hospodárstva, 30 o 30 menej pre program Horizont 48, o 48 menej na e, e, Erasmus, o 35 menej pre Connecting Europe. A keď porovnáme vaše návrhy pre nový rozpočet v porovnaní s tým predchádzajúcim 132 navyše pre riadenie hranic a migráciu a veľký nárast v bezpečnosti a obrane. Ale prepáčte, kde je tá rovnováha? A pretože my v podstate nebudeme e, skutočne schopní plniť to, čo potrebujeme klimaticky neutrálne politiky, e, agenda sociálne politiky. Toto všetko v podstate zostane len na úrovni prázdnych slov. Takže potrebujeme skutočne akt, e, e, potrebujeme akty a nie len slova. Ďakujem. Ja som tu ako hrdý angličan, hrdý na Nigela Faráža, na mojich kolegov z Brexit Party za to, že sme chránili britskú demokraciu a britský ľud, ktorý nám dali svoj mandát, ktorý nám dali mandát vo voľbách. Ja viem, že vám mnohí e, klamali, a nemyslíte si, že by e, e, Briti zmenili názor? Nie, nezmenili sme. Nezmenili sme svoj názor. Máme teraz pred sebou novú kapitolu v našej histórii s našimi hranicami, peniazmi, zákonmi, e, so slobodou uzatvárať globálne obchodné dohody. Pre nás je perspektíva do budúcnosti svetlá a jasná Eh, takže žiadna kontrola, ktorá by sa mala vrácať späť. Ubner. Ďakujem, pani Ubner, prosím. Ehm. Eh, um. Kolegyňa, kolegovia, ráda by som jedného dňa od vás počula, že kde je váš politický priestor, keď odídete z tohto parlamentu. Míš, milý Michel Barnier, kolegyňa, kolegovia, od čtvrtka večera máme jasno v tom, čo sa týka vystúpenia Spojeného kráľstva. Britskí priatelia riadne vystúpia z EÚ koncom januára a stanú sa treťou krajinou. Je to opäť moment zopakovať, že rešpektujeme, ale ľutujeme a určite existujúce priateľstva pretrvajú. Európsky parlament je pripravený e, dokončiť svoju časť procesu vystúpenia na čas som síce smutná, že priatelia odchádzajú, ale musíme sa teraz pozerať do budúcnosti. Bereme na vedomie strategické rozhodnutie britského premiéra obmedziť prechodné obdobie domácou legislatívou. Berieme to rozhodnutie vážne, ale samozrejme ľutujeme, že týmto aktom sa ustanovenie v, rok, v dohode, ktorú sme spolu vyrokovali, zablokuje. Takže toľko k tomu rokovaniu v dobrej viere. EÚ pripr- sa zásadne pripravila na nadchádzajúce úlohy a tešíme sa na konštruktívne rokovania. Chceme uzavrieť ambicioznú dohodu. Náš mandát na rokovania bude vychádzať z politických deklarácií spoločne dohodnutých medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dúfam, že s týmto vyhlásením prejdeme k najhlbšej a najdiverzifikovanejšej eh, dohode, akú sme kedy mali s treťou krajinou. Budeme sa spoločne stavať globálnym výzvam a budeme rešpektovať opatrenia rovnakého, mm, rovnakých pravidel pre všetkých. Nesmieme zabudnúť, že popri týchto rokovaniach bude tento parlament vynakladať maximálne úsilie na to, aby sa korektne implementovala dohoda o vystúpení a bude pozorne sledovať na dodržiavanie a naplňovanie práv občanov. Ďakujem pekne. Bola tu modrá karta pani Grápiny, avšak ja môžem povedať len toľko, že už nemáme na to čas na modré karty. Pani Grápiny, nemáme čas na modré karty. Takže prosím, aby ste dodržiavali svoj čas. Možno ani nebude čas na voľnú rozpravu. Teraz dostane slovo na 1,5 minúty pani Bonafé. Grazie, presidente. Ma... Ďakujem, pani predsedajúca. Vypočuli sme si tu dôležité slova od pána predsedu rady, e, najmä pokiaľ ide o zelenú dohodu. Pozitívne vnímame to, že sa e, vo svojich záveroch e, rada aj napriek postoju Polska podujala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 podľa parížských dohôd. Sme presvedčení o tom, ako je, e, že zelená dohoda je dôležitá aj z hľadiska ekonomického rastu a e, e, konkurencieschopnosti. Už sa dostavili prvé výsledky zelenej dohody. Po mnohých rokoch rozpráv, ktoré sa zameriavali na rozpočtové schodky a podobne, sa teraz zameriavame na E, tieto otázky. Takže e, tie e, investície a, a očakávania samozrejme nemožno vyriešiť len slovami. Očakávame jasné záväzky, napríklad aj v rámci viacročného finančného rámca. Musíme riešiť otázku paktu stability a rastu, aby členské štáty mohli riešiť rozpočtové schodky a to tak, aby mohli plniť ciele zelenej dohody. Pani predsednička von der Leyen má e, svoju víziu, ale potrebuje podporu e, predstaviteľov členských štátov. V opačnom prípade to nebude možné dosiahnuť. Ďakujem a teraz pán Fedoštát e, dve minúty. Ja by som v prvom rade chcel povedať to, že to, čo ste povedali o Belgicku, je škandálne. Ja som hrdý na to, že Belgicko má svojho zastupcu e, vo vedení Európskej rady. E, pán Anemans je menšinou v Belgicku, tou separatistickou menšinou. A pokiaľ ide o pána Faraža a jeho skupinu, chcem povedať toto. E, samozrejme sú veľmi hluční, Eh, až príliš eh, hlučný na to, koľko eh, kresiel získali v britských voľbách. Každý tu hovorí, že budeme našich, že nám budú britskí kolegovia chýbať a, a tak ďalej. Ale ja teda musím povedať, že bre, tí, čo sú z Brexit, z, zo strany pre Brexit, mi chýbať nebudú. Ja chcem povedať e, toto. E, očakáva sa, že e, tento parlament odsúhlasí dohodu o Brexite a predpokladá sa, že to tak aj bude a do 29. januára sa to má všetko vyriešiť, ale predsa len tu máme ešte problém od volieb v Británii. Som dostal stovky a stovky Eh, listov a mailov od britských občanov, ktorí žijú v Európe a ktorí sa pýtajú na to, aký bude ich status a samozrejme aj občania Európskej únie, ktorí žijú eh, v Spojenom kráľovstve, si robia starosti o tom, eh, s tým, aká bude ich situácia. A toto musíme vyriešiť, kým odsúhlasíme dohodu o Brexite, pretože občania, či už sú to Briti alebo občania iných európskych krajín, nesmú byť obeťou nie príliš inteligentného rozhodnutia, ktoré sa týka Brexitu. A, a musím teda odkázať pánu Johnsonovi, aby bol štedrý vo svojom víťazstve a aby umožnil všetkým občanom a žiť tak ako doposiaľ, so všetkými právami a aby tam neboli žiadne ak alebo ale v tomto prípade z jeho strany. A takisto vám chcem povedať, že čoraz viac ľudí sa vracia k myšlienke e, toho, že by britskí občania mohli byť pridruženými občanmi Európskej únie a ja to len podporujem. Ďakujem pán Eichhout, e, minúta a pol. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade pán predseda Charles Michel, vítam vás, e, blahoželám k prvému zasadnutiu rady a k tým záverom ohľadom klimatickej neutrality, ktoré boli takmer jednohlasne podporené ale treba samozrejme povedať, že e, nás čaká veľmi dôležitá diskusia o viacročnom finančnom rámci a to môže byť príležitosť pre niektoré krajiny, ktoré hovoria o klimatických opatreniach. E, jedna z nich je napríklad moja krajina. A aby si uvedomili, že e, treba jednoducho tie opatrenia podporiť aj peniazmi, možno Dánsko, Holandsko, Rakúsko a podobne nakoniec premietne tieto ambície aj do vyšších rozpočtov, ktoré môžu týmto krajinám pomôcť, aby mali skutočnú stratégiu pre boj so zmenami klímy. A po, po druhé, e, rade trvalo rok a pol, aby sa dohodol na cieľov na 2050 a máme už len rok, kým pôjdeme do Glasgow, aby sme sa dohodli na cieľoch do roku 2030 a e, v septembri máme summit EU Čína a tam musí byť Európa pripravená. Ako zabezpečíte, aby rada bola pripravená na tie vyššie ciele do roku 2030? E, ešte pred 13. septembrom v Leipzigu, kde bude teda summit EU e Čína. Dúfam, že vám budem môcť poblahoželať k tomu, že sa vám to nakoniec podarí zabezpečiť, podarilo zabezpečiť. Ďakujem, pán, pán Bej. Ďakujem, pani. Ďakujem, pani predsedajúca, pani predsednička, pán predseda. Dnes sme tu na bále zlých, e, takých, ktorí nevedia prehrávať. britský národ si demokraticky zvolil a vy, ktorí tu v Európskom parlamente, v európskych inštitúciách multiplikujete manévre, ktoré majú zabrániť Brexitu, vy, ktorí tiež niekedy sa snažíte za každú cenu prijať text, ktorý objektívne bol v rozpore s vôľou, ktorú sformulovali ľudia, text, ktorý je v rozpore so zaujímami Británie. To je neakceptovateľné pre dolnú snemovňu. Je to dvojité víťazstvo pred Borisa Johnsona. Demokratické víťazstvo refekt, rešpektuje referendum z roku 2016 zvrchovaný ľud a formalizuje efektívne vystúpenie Británie z únie. Ale je to aj politické víťazstvo z dokázal spojiť ľudí, dal svoje rodi- politické rodine najväčší volebný úspech za posledných 30 rokov. Čiže teraz v rokovaniach musíme e, samozrejme e, sa pripraviť na to, že Boris Johnson bude brániť národné záujmy. A Veľká Británia je veľká priateľská krajina, partnerská a my eh, si musíme hájiť naše aj európske záujmy, pretože eh, konkurencia je ale aj v rámci EÚ medzi našimi krajinami. Ďakujem. Na minútu pán Lundgren. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jedna z najhorúcejších politických otázok je životné prostredie. To eh, sú fakty a potrebujeme na to opatrenia. No žiaľ, zameriavame sa iba na trestanie obyčajných ľudí, ktorí jazdia autom alebo lietajú lietadlom. Vo Švedsku sa napríklad prechádza v MH